pánovi komisárovi, ktorý tu s nami zostal až do úplného konca. No a najbližšie zasadnutie sa bude konať zajtra, 27. októbra. Začíname, 26. októbra, pardon, začíname 8.30 a budeme eh, rokovať obeda. Eh, plán rokovania sa nachádza na web stránke Európskeho parlamentu. Určite všetkým želám príjemnú dobrú noc a pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom.